Chôdza pokračuje zajtra 25. marca 2010 od 9 do 13. E, program bol zverejnený, je na web stránke Európskeho parlamentu k dispozícii a ďakujem všetkým kolegom a kolegyňam a ďakujem tlmočníkom, ktorí či už z povinnosti alebo z radosti z európskej politiky tu tak dlho zostali. Týmto uzatváram skonzum. Dovidenia.